Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει... Dámy a βάζανοι κολεγόβια, kolegovia, začína naša schôdza. Prvý bod programu, správa Gardini, Európska reakcia na katastrofy úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci. Pustíme sa do rozpravy a najskôr dostane slovo pani Gardíny na 4 minúty ako spravodajkyňa. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mm, dovolte, aby som privítala aj komisiu. Vítam úsilie všetkých tých, ktorí sa v posledných týždňoch a mesiacoch e, pričinili o túto správu, o ktorej dnes budeme hlasovať v, pláne, v pléne. Veľmi dobre sme pracovali a rozprudila sa skutočná, konštruktívna rozprava. Ide o návrh uznesenia, o ktorom budeme dnes hlasovať. A mm, je to výsledok spoločnej práce prispeli k tomu všetky politické sily Európskeho parlamentu a takýmto spôsobom sme e, spoločne poukázali na význam tejto otázky. Musíme to pripomínať neustále. Žijeme totiž to v dobe, ktorá sa e, vyznačuje obrovským e, nárastom prírodných katastrof Stačí sa pozrieť na e, povahu týchto katastrof. E, je to významné. V 75. bolo 78 e, katastrof a dnes ich je skoro 400, teda 400 prírodných katastrof ročne. V posledných 20 rokoch tieto katastrofy si vyžiadali takmer 90 tisíc životov, dotkli sa viac ako 29 miliónov ľudí a hospodárske škody dosiahli viac ako 211 miliard eur. Takže stojíme pred e, takými úkazmi, že je nevyhnutné účinnejšie, angažovanejšie reagovať. E, všetci si pamätáme na e, zemetrasenie na Haiti, povodne v Pakistane, katastrofa v Japonsku. Aj EÚ na svojom území musí čeliť povodňam, požiarom. A samozrejme treba spomenúť aj mrak sopečného popola po výbuchu sopky na Islande. A preto je veľmi dôležité e, pokúsiť sa pokročiť a treba začať tu v Európskom parlamente. Treba hovoriť o zásadách, o zásade solidarity o zásade solidarity, to je zakotvené aj v Lisabonskej zmluve a taktiež je tu zásada subsidiarity. Musíme vychádzať z týchto dvoch osí. E, e, činnosti EU už v minulosti boli účinné a veľkorysé svedčí o tom práca aj našej komisárky pani Georgievi, ale myslím, že dnes musíme uskutočniť kvalitatívny skok a sme pripravení ho aj spraviť, aby sme sa e, posunuli od e, reakcie ad hoc na krízy smerom k predbežnému plánovaniu, tým, že sa zmapujú zdroje členských štátov a zaručí sa civilná ochrana. A taktiež je e, dôležité e, zdôrazniť, že pre tento kvalitatívny skok e, treba rozdeliť rozdeľovať informácie alebo šíriť informácie, treba taktiež dobre monitorovanie, koordináciu musíme e, zabezpečovať aj služby, napríklad GMS. A ja chcem využiť túto príležitosť na to, aby som povedala, že e, sú tu isté e, rozpočtové okolnosti, ale treba myslieť na tieto nové technológie. Je to zásadné. Taktiež hovoríme o komunikácii v rámci miest. Japonsko to dokázalo, asi sú tu ešte stále medzery. Od komisie očakávame predloženie návrhu ohľadne civilnej ochrany, a to formou legislatívneho návrhu. Ďakujem pekne pani Gardini, pani e, Georgieva, pani komisárka. Ďakujem pekne pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať za túto dnešnú rozpravu. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za jej prácu, pretože ona jasne povedala, že žijeme vo svete, kde e, počet a intenzita e, katastrof sa zvyšuje, napríklad klimatické zmeny, urbanizácia, e, nárast populácie, ale aj terorizmus. Kvôli tomu je zvýšené riziko postupom času sme boli svetkom úlohy, ktorú zohráva parlament pri e, zvyšovaní ambícií. E, zasadzoval sa za solidaritu pre európskych občanov, ale aj pre občanov celého sveta. Ja chcem hovoriť napríklad o iniciatívach, ktoré e, sa tu prijali, napríklad taktické rezervy v oblasti lesníctva, potom viac krajinové pilotné moduly, napríklad v prípade povodní, e, zlepšenie e, dopravných schopností a vieme, ako výrazne nám to pomohlo napríklad počas líbyjskej krízy. Takže rastie potreba, preto komisia berie veľmi vážne svoju zodpovednosť. My sme predložili oznámenie, ktoré by sa teraz malo pretaviť do legislatívneho návrhu. A ja naozaj v tejto veci počítam s podporou Európskeho parlamentu. Toto oznámenie sa opiera o e, štyri e, predpoklady. Poprvé, e, prvotná úloha členských krajín pri zabezpečovaní bezpečnosti ich občanov a to, čo sme my predložili, preto je e, postup z dola nahor, teda e, spájame zdroje členských krajín a potom organizujeme spoločné akcie a e, ide o pomoc buď členskej krajine alebo tretej krajine. Po druhé, uznávame, že musíme lepšie e, predpovedať hrozby, aby sme potom mohli rozhodne e, konať, ak sa skonkretizujú tieto hrozby. A preto e, Európska komisia žiada od členských krajín vypracovávanie scenárov. Po tretie, prechod od súčasnej reakcie ad hoc na krízy smerom k predbežnému plánovaniu, aby tu bola predvydateľnosť a po štvrté uvedomujeme si rozpočtový kontext v Európe, takže sa pozeráme na spôsoby, akými by e, spolupráca mohla umožniť úspory pre naše členské krajiny. A e, v tejto veci náš návrh je e, veľmi slabým nárastom z 25 na 26 miliónov eur ale vďaka tomu sa zvýši nielen dopad, ale dokonca budú možné úspory na úrovni členských krajín. A ešte na záver jedna e, kritická e, informácia. My e, robíme toto pre našich občanov a 90% chce, aby sme naozaj konali spoločne v kontexte katastrof a presne to sa chystáme spraviť. Ďakujem pekne. Teraz v mene výboru pre zahraničné mm, záležitosti mal vystúpiť pán Tökeš, ale nevidím ho tu a preto dostane pani Strifler za rozvojový výbor. Oui, merci, euh, euh, Ďakujem pekne pani predsednička, pani komisárka, vážení kolegovia, rastúci počet veľkých prírodných katastrof a rozpočtový kontext znamenajú to, že EÚ naozaj musí posilniť svoju schopnosť reagovať na krízy a čo najlepšie využiť obmedzené zdroje. Sú tu viaceré požiadavky nášho parlamentu a teda je mm, želateľné, aby do konca roku 2011 Európska komisia prišla s ambicioznými e, návrhmi, aby sme mali skutočnú, e, skutočné Európske centrum alebo skutočný európsky mechanizmus civilnej ochrany, aby e, boli známe scenáre vopred a aby e, sa dalo okamžite zakročiť v prípade katastrofy väčšieho rozsahu. Mňa teší nedávne oznámenie Európskej komisie čo v kontexte viacročného finančného e, výhľadu. Ide o skoro pol milióna eur a Vyčlenuje sa tu veľká časť na prevenciu a prípravu a komisia taktiež musí e, aktívne e, pracovať na zviditeľnení zdrojov a e, kapacít a to prostredníctvom využívaní symbolov EÚ súbežne s národnými symbolmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Stavrakakis. Na minútu nech sa páči. Kolegovia, prosím vás, dodržiavajte rečnícky čas, pretože sa bude hlasovať e, o 12. takže dovtedy musíme e, rozprávy vybaviť. Takže teraz pán e, Stavraký z mene výboru Regi. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne spravodajkyni k vynikajúcej práci. Naozaj ma uspokojuje ten dôraz na prevenciu napríklad lesných požiarov. Mnohé body z výboru Regi boli prevzaté do záverečnej správy. Je dôležité, aby um, článok 222 Lisabonskej zmluvy, teda uh, tá solidarita, bol skutočným základom posilnenia pomoci, ktorú poskytuje členským štátom v oblasti civilnej ochrany Európska únia. Dôležité je, posilniť úlohu ERDF, miestnych a regionálnych orgánov. Musíme využiť skúsenosti, ktoré vznikajú na regionálnej úrovni. Teda spolupráca medzi regiónmi je na mieste. A potom e, tie najzraniteľnejšie oblasti, e, ostrovy, horské oblasti na tie je potrebné sa zamerať. Bod číslo 7 správy. Komisia, poprosím ju, aby e, venovala e, pozornosť tejto dynamickej koncepcii civilnej ochrany v Európskej únii. Ďakujem pekne. Pán Stavrakakis, na zase držali rečnícky čas, tak dúfam, že ostatní pôjdu podľa vášho vzoru. Teraz v mene EPP, pán Zeber, na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by, som, chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni. Ja si myslím, že je to správne, že iniciatívnu správu uh, urobila s veľmi štíhlou štruktúrou a hovorí sa len o podstatných veciach, alebo legisla- o tých veciach, ktoré uh, má mať legislatívny návrh, ktorý bude vypracovaný v budúcom roku. Uh, my by sme sa skutočne, my sme skutočne mali diskutovať o zásadách. Je absolútne jasné, že každého členského štátu sa to môže dotknúť. dotknúť. Môže to byť prírodná, technická katastrofa, e, ktoré prinášajú zo sebou veľké ľudské nešťastie a veľké hospodárske škody. Nuž, teraz môžeme konštatovať, že tieto škody za posledné roky silne stúpajú a prepojenie a, a, a vďaka prepojeniu našich spoločností e, sa skomplikujú. Takže je dôležité, aby Európa agovala spoločne a preto e, dúfajme, že e, komisia si premyslela svoj návrh, tak ako pani komisárka načetla, že zostanú členské štáty zodpovedné, ale že Európa prevezme siln, e, silného koordinátora. Takže je to vlastne kompetencia EÚ, o ktorej tu hovoríme, napriek tomu e, náš výbor žiada, aby vysoká predstaviteľka prevzala e, takú intenzívnu úlohu v tejto veci. Vieme, že v komisii sa často e, sporia, kto je zodpovedný a preto je dôležité, aby sme to vyjasnili, objasnili hneď na začiatku, aby sme neagovali paralelne. Takže dôležité je tiež, aby sme sa koncentrovali, aby sme si v rámci príprav premysleli, aby sme sa zlepšili tak, aby sme mohli skutočne e, konať rýchlo. Ja sám som bol e, spravodajcom presmenicu o záplavách, ale tu sme tiež videli, že pokiaľ budeme dobre pripravení, tak môžeme pomôcť ľuďom a e, takisto zabrániť hospodárskym škodám. Takže dúfam, pani komisárka, čo najskôr prídete s príslušným legislatívnym návrhom. Ďakujem pekne, pán Zebe. Teraz v mene SAD pán Lajne na dve minúty. Ja, danke, Frau Präsidentin. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Aj my vítame vaše oznámenie o zlepšení ochrany pred katastrofami v rámci Európskej únie a členovia, e, občania práve v Európe očakávajú, že katastrofy sa budú riešiť rýchlo a efektívne a všetkým, že si navzájom budeme pomáhať. Ehm, v minulosti sme veľmi e, často sedeli <clears throat> pred televízorom bezmocne keď horeli na juhu Európy lesy a pýtali sme sa, prečo sa nič nedieje. Takže Európa je povinná k európskej solidarite, využitiu kapacit, ktoré my v Európe máme. My máme všetko, čo potrebujeme. Máme v Európe všetky facility na to, aby sme mohli katastrofám zabrániť a ich odstraňovať. Takže si myslím, že, sme, že ideme dobrým smerom. Uh, Samozrejme, kapacity sa nemôžu, národné kapacity sa nemôžu nahradiť centralizáciou na úrovni EÚ, ale potrebujeme tú synergiu. Potrebujeme skutočne rýchle konanie všetkých zúčastnených. A, a toto je aj veľmi potrebné. Ja súhlasím s tým, že musíme myslieť viac smerom k prevencii, musíme uh, E, skôr, e, lepšie zaobchádzať s e, informáciami, ktoré máme k dispozícii, predtým ako nejaké katastrofy v Európe nastanú pred nejakými záplavami alebo suchom alebo požiarmi. A ja sa veľmi teším, že budeme mať um, že budeme organizovať vlastne z jedného miesta pomoc pri katastrofách v Európskej únii, ako aj pomoc mimo Európy. Uh, Takže je dôležité, aby sme mali jedného zodpovedného, aby tu nebola zmiešaná e, kompetencia, zmiešaná zodpovednosť, kedy sa nikto, nikdy nevie, kto je vlastne zodpovedný. Takže e, je potrebné, aby sme boli vždy e, k dispozícii, aby sme boli vždy pripravení aj počas sviatkov, počas sviatkov aj v lete. Takže to je dôležité. Ďakujem pani Gardini za jej správu. Ďakujem, pán Leinen. Teraz dostáva slovo pán Udžias. Komisária Georgieva. Siamo soddisfatti. Ďakujem pekne pani predsednička, pani komisárka. My sme spokojní. A preto mi dovolte najskôr poďakovať práni spravodajkyni, pani gardini a iným e, spravodajcom, iným tímým spravodajcom za prácu a príspevok v tejto dôležitej téme. My sme Spokojný, pretože to je vyvážený prístup, ktorý sa odrazil v tomto dokumente a kde sa subsidiarita spája e, s tou klauzulou o solidarite členských štátov v reakcii na katastrofu v rámci civilnej ochrany. My sme toho názoru, že by sme mali vypracovať systém, ktorý je uh, predpovedateľný a plánovateľný v rámci civilnej ochrany Európskej únie, ale práve s tým, že do toho vplynie zásada, princíp subsidiarity. Bez toho, že by sa tu vytvárali ešte nejaké nadnárodné grémia. Toto by znamenalo dvojitú, e, zdvojnú prácu a nepodporilo by to efektívnosť. A predovšetkým čo sa týka veľmi uh, citlivých oblastí, ako sú ostrovy napríklad, príprava uh, profilaxie a e, príprava na katastrofy. To sú aspekty, ktoré musíme akceptovať. Takisto, čo sa týka spolupráce s ďalšími kolegami, ktoré uh, ktorá, ktorý sa e, týkala e, iných ďalších katastrof. Teraz vystúpi pán Čarnecký na minútu a pol v mene ECR. Pán, pani predsedajúca, pani komisárka, vážené dámy a páni, je veľmi dobré, že sa týmto zaoberáme, pretože nám narastí o 50 katastrofy na svete, ale zároveň treba počerknúť, že to nie je len e, otázka Pakistanu, Haiti, ale takisto aj záležitosť Európy a Európanov, ktorí uh, hynú pri, uh, pri um, prírodných katastrofách alebo um, majú veľké materiálne straty. Táto iniciatíva je potrebná, pretože národné štáty si nie vždy vedia poradiť s takýmto uh, problémom. To je príklad aj môjho, uh, mojej krajiny, Polska, kedy Ehm, pretože ehm, vláda sa nedostala vlastne slubom, ktoré vyslovila pri ehm, posledných uragánoch. Tam boli veľké straty na živote, veľké hospodárske škody a preto je potrebná a preto je veľmi potrebné konanie Európskej únie. My chceme a my teda nechceme len, aby sa stávali e, symboly Európskej únie e, na rôznych miestach, ale e, najlepšou reklamou je pomoc tam, kde treba. A keď samozrejme hovoríme o pomoci pri katastrofách, tak je potrebné takisto hovoriť o predchádzaniu katastrof, napríklad, napríklad lesné požiary a záplavy. Ehm, Ďakujeme pekne. A teraz pán Tremopoulos v mene zelených. Mal by vystúpiť, ale nie je v pléne. Takže pani De Brun Zague, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada by som sa poďakovala pani Gardini za jej správu. Ďakujem jej za naozaj kvalitnú prácu. Vrela vďaka aj za spoluprácu s ďalšími kolegami a za to, že prevzala naše návrhy a naše pozmeňovacie návrhy. Znižovanie počtu katastrof je súčasťou udržateľného rozvoja keď eh, plánujeme náš rozvoj takým spôsobom, aby sme znížili eh, rizika eh, katastrof. Takto už sa nám podarí zachrániť množstvo životov a podarí sa nám zachovať naše životné prostredie a predísť škodám v hospodárskej oblasti. Reakcia na katastrofy začína prevenciou, teda je potrebné byť pripravený na takéto katastrofy a preto vyzývam komisiu aj členské štáty, aby do prevencie viac investovali, aby sa znižoval výskyt katastrof a aby sa zvýšila efektívnosť reakcií na katastrofy v duchu solidarity, jasné pravidlá, konzistentné, koherentné. A toto sú tie základné piliere, na ktorých musí stať silná operatívna reakcia Európskej únie na katastrofy. Koordinácia je najdôležitejšia, ak naozaj chceme efektívne ľuďom pomôcť. Ale musíme v prípade humanitárnej pomoci držiavať aj určité princípy, napríklad nestrannosť, neutrálnosť a nezávislosť. Musíme zabezpečiť to, že medzinárodné humanitárne právo bude naozaj v plnom rozsahu uplatňované. Núdzová pomoc e, nikdy nemôže podliehať nejakým strategickým, politickým alebo obchodným cieľom. Humanitárna pomoc sa musí poskytovať nezávisle od akýchkoľvek politických úvah pri dodržiavaní princípov humanitárnej pomoci e, dohodnutým na medzinárodnej úrovni. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani Debrun. Teraz dostáva slovo pán Rossi za EFD. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja sa tiež pridávam k slovám pani eh, predrečničky. Tiež chcem pochváliť pani Gardini, ktorá vedla obrovský kus práce. Všetci dobre vieme, že keď vode k nejakej humanitárnej alebo eh, prírodnej katastrofe, že by sa aj možno bolo dalo nejakým spôsobom predísť, ale niekedy to možné nie je. Preto je dôležitá čo možno najrychlejšia reakcia, čo možno najefektívnejším spôsobom. Civilná ochrana Uh, už teraz je aj na úrovni Európskej únie, preto potrebujem vytvoriť určité núdzové centrá napríklad, ktoré budú tvorené naozaj uh, non-stop. Samozrejme, že nechceme uh, nejakým spôsobom dosahovať duplicitu. Je preto dôležité, aby napríklad európska solidarita bola len doplnkom k aktivitám členských štátov. Nemali by tu byť žiadne prekážky, mala by byť možnosť zasiahnuť čo možno najrychlejšie a najefektívnejšie a e, takto by sme znižili aj náklady teraz v časoch krízy. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Obermajer na minútu a pol za nezradených. Ďakujem, pani predsednička. Je dôležité, aby sme stupňovali pomoc v, pri katastrofách v Európe, ale musíme sa poučiť z najnovších katastrof a mimoriadne riskantné technológie, ako je atomová technológia a ostro, vrtné ostrovy, na tých, tých sa musím vzdať. Um, Mm, ja považujem stálu, stály zbor pre prechádzanie katastrofám v Európe. Považujem, že len za podmienenie nutné, samozrejme, ale pomoc pri lesných požiaroch a tak ďalej, tá je mimoriadne potrebná. Takže práve v krajinách ako je Rakúsko, Nemecko, Južné Tyrolsko je e, tento profilaktický e, príprava na katastrofy, tá je e, k dispozícii a myslím si, že tu ideme príkladom e, predovšetkým, e, čo sa týka členov dobrovoľného zboru požianikov. Ďakujem. Ako ďalší na minútu a pol pán Tremopulos, ktorý prišiel neskôr. Nech sa páči, máte slovo. Minúta a pol. Ďakujem pani predsednička, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Na úvod by som rád poďakoval spravodajkyni a všetkým kolegom, ktorí prispeli k úspechu tejto správy. Ide o správu, ktorá zdôrazňuje potrebu opatrení v boji proti katastrofám na európskej úrovni. Je potrebné ich posilnenie, tak aby sa naozaj tá európska solidarita pretavila do praxe. Musíme mať na pamäti, že tieto katastrofy sa vyskytujú čoraz častejšie, sú čoraz vážnejšie, takže musíme v rámci riadenia katastrof a reakcie katastrofy eh, byť efektívnejší. Musíme prispieť ako k prevencii, tak aj k reakcii na takéto katastrofy. Takto ušetríme čas aj peniaze, ak teda budeme viac investovať ex ante do prevencie a nie do reakcie ex post, klimatické zmeny spôsobujú, že katastrofy sa objavujú čoraz častejšie. Boj proti klimatickým zmenám je rozumným, je rozumnou investíciou, Takže z tohto dôvodu sme predložili určité pozmaňovacie návrhy, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Ide o to, aby napríklad jadrový odpad a ďalšie nebezpečné látky boli riadené tak, aby nespôsobili škody nášmu životnému prostrediu. Katastrofy typu Fukushima by sa nemali opakovať na európskej pôde. Ďakujem pekne. Nedržali ste žiaľ rečnícky čas, hovorí pani predsednička. Poďme späť k zoznamu rečníkov. Ďalším na poradí je pán Šnohar na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja som sa <laughs> myslel, že som sa že ma vyčiarkli zo zoznamu, ale nebolo tomu tak. Takže za prvé sa chcem poďakovať pani spravodajkyni Gardini, bo je to veľmi krátka, stručná správa, ktorá zlučuje naše úlohy. Keď si čítate túto správu, tak tu máte 16 odvolávok na právny základ, ktorý nám všetkým kým e, doteraz poukazovali na e, pomoc pri katastrofách a humanitárnu pomoc. Mohli by sme si myslieť, že by to postačovalo, ale Naša, naša pomoc pri e, katastrofách ukázala, že sme reagovali dobre. My máme ale novú situáciu. Máme viac katastrof v iných oblastiach, máme moc pri teroristických útokoch a preto je dôležité, aby, že, že komisia predloží legislatívny návrh. Ale musíme si premyslieť jedno. Už sa hovorilo, že členské štáty musia byť v stredobode tejto iniciatívy, ale uh, keď e, chceme zostaviť nejaký zbor na boj s katastrofami, e, katastrofami tak to môže byť len e, pani komisárka zo substancie členských štátov, samozrejme, ale koordinácia musí byť na úrovni EÚ, aby sa vedelo, že kde presne tieto jednotky sú umiestnené, čo všetko môžu robiť. Takže tu musíme začať, pani komisárka. Myslím si však, že finančné prostriedky existujú, boli navýšené, ale mnohí považujú za dôležité ešte posilnenie efektívnosti, táto je dôležitá a preto nemôž, sa nemôžeme finančných prostriedkov stať. Ešte čo sa týka e, fondu pre katastrofy, tu sa hovorilo, že by mal byť rozšírený. Ja som ale proti tomu, pretože my máme také množstvo variant a možností, kde sa môžu poskytnúť prostriedky na katastrofy. My ho môžeme ponechať v terajšej podobe. Je tu na to, aby zmierňoval následky katastrof a to má zostať. Ďakujem. E, Ďakujem pekne. Teraz pani Estrela na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Opäť hovoríme o katastrofách na pôde tohto parlamentu a je to správne. Stačí si spomenúť na to, že ich počet e, rastie a sú čím ďalej tým ničivejšie. Ja preto vítam iniciatívu komisárky Georgievy. Je to relevantné a blahoželám aj spravodajkyni pani Gardiny. Moja frakcia súhlasí analyzovať dopady klimatických zmien na počet a intenzitu katastrof je veľmi dôležité. Chceme sa zameriavať na prevenciu. Lisabonská zmluva zavádza ustanovenia, ktoré e, môžu zlepšiť našu e, schopnosť reagovať na katastrofy a táto reakcia môže byť koordinovanejšia a účinnejšia. Teda vítame to, že je možné už hovoriť o európskej reakcii na e, naliehavé situácie. A taktiež je tu myšlienka vytvoriť Európske centrum pre núdzové reakcie. A taktiež tá myšlienka mať jedno e, prevádzkové centrum, ktoré by bolo otvorené 24 hodín denne, to je veľmi dôležitý návrh a e, bola by tu spolupráca s členskými krajinami, akých akýchsi kontaktných miest. A taktiež sa mi páčia ďalšie návrhy spravodajkyne, napríklad pilotné projekty. Zdôrazňuje význam pilotného projektu, ktorý by však e, mal k dispozícii e, e, lietadla na boj proti lesným požiarom. Ja myslím, že to je niečo, čom by sa malo pokračovať. Lisabonská zmluva taktiež obsahuje doložku o solidarite. A solidarita je veľmi dôležitá, e, čo sa týka reakcií na katastrofy. My chceme, aby to bolo zdôraznené v správe a my sme v tomto smere predložili aj viacero pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nevidím pána Panajotova a preto dostáva slovo na minútu pán Vlasák. Pani predsednička, vážení kolegovia, my vieme, že e, na katastrofy treba e, vedieť dobre reagovať, tým sa ušetria e, životy a zabraní sa obrovským škodám, ale prevencia je naozaj najlepšie riešenie, hlavne čo sa týka napríklad katastrofy vo Fukushime a v Mexickom zálive, ktoré teda spôsobila činno, ľudská činnosť. Treba sa zameriavať na, klitické, na klimatické zmeny, na zelený vývoj a vďaka tomu sa e, znížia takéto antropogénne a prírodné katastrofy. Chcem sa taktiež poďakovať našej spravodajkyni za prácu na takto veľmi dôležitej a zložitej téme. Naozaj je ťažké nájsť spoločné usmernenie v tejto oblasti, pretože tie katastrofy sa navzájom líšia a vyžadujú si ale v každom prípade presnú reakciu. Ďakujem pekne. Pán Blum na minútu. Ja chcem e, skromne vystúpiť, pretože zastupujem e, krajinu ktorá zvolila e, za, e, na dve, dve, dva najvýznamnejšie posty e, Škótov, ktorí nepripisujú tomuto až taký veľký význam, ale napriek tomu sa teším s britským humorom, ktorý nám nik nemôže odňať na činnosť tohto parlamentu v rôznych oblastiach, polnohospodárstvo, rybárstvo a e, všetko to viac menej zlyhalo. Takže e, všetko, na všetkom tomto sa podielame my samotní. Ja sa teda teším na budúci vývoj, na e, budúce fungovanie. A ja by som naozaj chcel vedieť, aký mix toho v konečnom dôsledku vzíde. Ďakujem pekne, pán Blum. Teraz pani Grosted na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolegyňa Gardina, Gardiny správne v preambule vysvetlila, že ide o solidaritu a subsidiaritu. Ja by som doplnila ešte aj o účinnosť. Už sa to povedalo, tie katastrofy sú čím ďalej tým početnejšie na území EÚ a je teda dôležité môcť spojiť naše úsilie No a v podstate sa to všetko inšpiruje tou vynikajúcou správou Michela Barniera z roku 2006 a v tej správe Michel Barnier žiadal, aby EU, keďže má e, isté zdroje, aby ich spojila a vytvorila e, akúsi európsku e, jednotku civilnej ochrany, teda aby bola schopná rýchlejšie a účinnejšie reagovať. Môžeme na to použiť najvyspelejšie technológie, máme program program e, GMS, Galileo, máme telekomunikačné prostriedky a vďaka tomuto všetkému môžeme mať e, k dispozícii najnovšie informácie, aby sme teda mohli zareagovať čo e, najvhodnejšie. Ešte k telekomunikáciám chcem povedať, že je tu to európske číslo 112, ktoré sme si želali a zachraňuje tisícky európskych životov e, v celej EÚ. Treba zvyšovať povedomie a hovoriť o tomto e, čísle 112. Správa Gardina, Gardiny svedčí, že môžeme radikálne zmeniť situáciu, ale nemusíme e, prekopať celé štruktúry. Samozrejme, pritom budeme rešpektovať subsidiaritu, ale spojíme predsa len tie zdroje a nebudeme vytvárať žiadne nové nákladné štruktúry od komisie. Žiadame dobrú koordináciu. Pani komisárka, vy ste povedali, že e, čakáte pomoc Európskeho parlamentu. Vedzte, že sa na ňu môžete spolahnuť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Grosted. Teraz pán Arsenis e, na minútu a pol. V prvom rade chcem zablahoželať e, kolegom, ktorí intenzívne pracovali na tejto správe. Tá správa je výsledkom konsenzu. Chcem poďakovať pani Gardini aj pánovi Stavrakakis. Je to už druhá e, správa, o ktorej budeme hlasovať e, po správe o ochrane lesov a opäť sa hovorí o opatreniach na ochranu európskych lesov a je to nevyhnutné, aby sme sa vyrovnali s klimatickými zmenami, ale aj na to, aby sme pripravili e, spoločnosti na potrebu predchádzať e, takýmto katastrofám. E, hrozia nám samozrejme aj povodne, aj požiare. Týka sa to celej EÚ sú, tu e, cezhraničné, sú to cezhraničné fenomény a preto e, musíme e, prijať konkrétne opatrenia. Od komisie žiadame, aby nám povedala, či bude vypracovaná skutočná legislatíva hlavne v oblasti boja proti klimatickým zmenám a my si želáme e, práve legislatívu na predchádzanie lesných požiarov. Je to zásadné na to, aby sme po A e, ušetrili v časoch krízy, ale aj po B, aby sme mali e, dostatočne flexibilný mechanizmus, aby sa mohli zapojiť aj miestne úrady, aj európske. Pán Görens. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, nie je to spôsobom, ako zlepšiť e, reakčnú kapacitu EÚ. Prevencia, koordinácia, spájanie zdrojov, to sú e, hesla. Treba sa skôr zamerať na udržateľný rozvoj, na koordináciu a výmenu informácií s cieľom vyhnúť sa duplicite, taktiež spájanie zdrojov členských krajín EÚ a to s cieľom dosiahnuť e, účinnosť a taktiež s cieľom zaručiť dobrú správu. E, možno, že by bolo dobre hovoriť o tých prekážkach, ktoré bránia uplatňovaniu týchto troch zásad v politike EÚ. Pani komisárka, mohli by ste nám možno opísať tieto hlavné ťažkosti, s ktorými sa vy ešte stretávate e, vo vzťahu s členskými krajinami, možno, že aj pri dodržiavaní týchto zásad E, pretože je to naviac niečo, čo je zakotvené v Lisabonskej zmluve. Ďakujem pekne. A teraz dostala slovo pani Gutierrez Cortines na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Správa Gardiny je veľmi dobrá, bolo to veľké úsilie, ale o predchádza, na, nad rámec toho predchádzania by bolo pre mňa dobre, keby sme spojili ten čas po pomoci. Napríklad v Lorke pri um, zemetrasení tam je napríklad um, veľmi dôležité, keď sa zachránia samozrejme životy, ale potom sa musia mesta znova postaviť. A to sú roky. A to sú vlastne uh, a mesta, ktoré potrebovali cez tisíc rokov na to, aby boli, sa postavili do toho stavu, v akom sú a potom sa zemetrasenie abruptne skončia. Takže um, kto v Európskej únii sa týmto zaoberá, aby sa zhrnul, zos, zosmerali všetky poznatky, ktoré, uh, potrebu, ktoré o tom máme potrebujeme mesta, kde sa šetrila elektrická energia. My to musíme realizovať. My samozrejme nemôžeme nechať občanov v tom samých. Tak ako povedala aj pani komisárka, musíme koordinovať opätovnú obnovu. E, samozrejme, e, pomoc pri katastrofách to je dobré a potrebné, ale môžeme takisto um, nejakým spôsobom zabrániť záplavám. Dôležité samozrejme, vždy je dôležité, čo sa udeje deň po katastrofe. E, deň potom, ako sa zachránia ľudské životy. Ďakujem pani Gutierrez, pani Hybner 1,5 minúty. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani Gardini, ktorá pripravovala veľmi dobrú správu, ktorý, ktorá teda zahrňa všetky naše priority. Um, európska schopnosť reagovania na katastrofy, um, zapričiní eh, k nárastu eh, pocitu bezpečnosti u eh, občanov, ale má to takisto dôležité aspekty na, medzinárodnej, na medzinárodnom poli a predovšetkým tiež v krajinách, ktoré by sa v budúcnosti mohli, ktoré by mohli v budúcnosti byť postihnuté katastrofami. Um, veľmi závažným elementom je vytvorenie prípravného zboru. Ja dúfam, že tu členské štáty si zachovajú e, autonómiu pri disponovaní svojimi záchrannými e, zdrojmi, ale e, a poskytovanie bude dobrovoľné, ale samozrejme dôležitá je koordinácia z európskej úrovne. A je tu dôležité, aby sme možno, že z, e, neviem, množstvo, množstvo ženských štátov už majú, um, množstvo ženských štátov už má také centrum uh, okamžitej pomoci, takže e, treba využívať skúsenosti, ktoré momentálne máme. E, čo sa týka vypracovania scenárov pri istých katastrof v závislosti od ich druhu, E, tu je rozdiel medzi Európskou úniou a, za hranicami Euró- a, hran- a krajinami za hranicami Európskej únie. A e, treba využívať informácie, m, ktoré by sa mali vymieniť medzi Európskou úniou a ďalšími krajinami. Ďakujem veľmi pekne. Pani Deverák. Ďakujem pekne, pani predsednička. V posledných rokoch, už to tu odznelo, sa zvýšil počet e, katastrof a sú čím ďalej tým intenzívnejšie ja chcem uviezť napríklad e, výbuch chemickej fabriky AZDF. Oslavili sme nedávno e, výročie v Tulu. Sposilniť teda schopnosť reagovať EÚ. To je naozaj e, príležitosť dokázať solidaritu medzi európskymi krajinami. Už viacero rokov Európska únia sa snaží e, skonkretniť toto spojenie zdrojov a síl, takže konajme spoločne a nečakajme na novú e, katastrofu na našom území. Dnes ide o to sprístupniť materiálne, ľudské aj finančné zdroje a tým spôsobom zabraniť novým drámam. Pani komisárka, vy ste v úvode povedali, že treba predvídať rizika. a Naozaj je polutovania hodné, že v tomto kontexte Európska komisia sa chce stiahnuť z financovania e, programu GMS, ale všetci ho pritom uznávajú ako e, dôležitý nástroj na predvídanie a koordináciu reakcií na katastrofy, takže prosím, aby komisia ešte e, prehodnotila toto rozhodnutie, aby zohrávala tú úlohu majáka. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúcu správu. Ja dúfam, že e, ju schválime v hlasovaní, pretože vďaka tomu budeme mať skutočnú európsku solidaritu v službách občana. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Deverak. na Viacero kolegov požiadalo o slovo. Nemôžem udeliť slovo všetkým. Traja za EPP, jeden za ľavicu a traja za socialistov dostanú slovo, hoci, sa požiada, hoci požiadalo o slovo viacerí. Pán Skúria, ako prvý naozaj dodržte prosím minútu. Sí, grazie, eh, minuto, ho... Ďakujem, pani predsednička. <clears throat> Počas tej minúty, ktorú mám v dispozícii, samozrejme chcem poďakovať pani Gardini za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla. A to je preto, že tie gremia, ktoré sa majú zostaviť a akcie, ktoré navrhuje na, v tejto oblasti sú dobré, ale potrebujeme viac, ako je uvedené v tomto návrhu. Musíme robiť krok pred organizovať civilnú ochranu bez nejakých právnych činností v rámci Európskej únie sa diskutuje rámec, kedy potrebujeme viac Európy na to, aby sme mohli konať jednotné koordinované akcie v rámci celej Európskej únie. A dôležité je, že civilná ochrana žije zo svojej dobrovoľnosti a solidarity. A, toto je ukotvené aj v Lisabonskej zmluve. Samozrejme sú potrebné investície a preto ja chcem poďakovať pani komisárky, že zohľadnila tento aspekt a navýšila rozpočet. Ďakujem. Teraz pani Dančila na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Fond Solidarity Európskej únie vo všeobecnosti funguje dobre, ale z prvého roka implementácie máme také skúsenosti, ktoré poukazujú na to, že sú tu určité nedostatky. Tieto súvisia s nedostatkom nedostatkom reakcie schopnosti, pokiaľ ide o využívanie tohto fondu. Ďalej sú nedostatočné kritériá na jeho využívanie a tiež definícia prírodných katastrof, katastrof pokrývkava. Musíme financovať projekty v oblastiach, kde dôjde ku katastrofám, ale využívanie tohto fondu je pritom často veľmi problematické. Preto si myslím, že možnosť poskytnúť pomoc vychádzajúc z nejakého odhadu škôd určitej krajiny, určitej krajine, ktorá bola postihnutá katastrofou. Myslím si, že toto by bol lepší postup okamžite po tom, čo príde k nejakej katastrofe. Ďakujem pekne, pani Dančila. Teraz dostáva znova na minútu slovo pán Ferreira. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, vážená pani komisárka. V septembri 2010, teda pred rokom, veľká väčšina Európskeho parlamentu odhlasovala moju správu o reakcii spoločenstva pokiaľ ide o prevenciu na katastrofy, či už prírodné alebo spôsobené ľudskou činnosťou. Dnes hovoríme o prevencii, Hovoríme o tom, ako prevencia musí byť posilnená, tak aby sme mohli zabrániť mnohým katastrofám, aby sme mohli aspoň zmierniť e, e, dopady tých, ku ktorým dôjde. Musíme vytvoriť náležitý rámec na prevenciu, aby sme naozaj náležite chránili naše pobrežia, naše lesy, naše povodia, ďalej e, systém určitých kompenzácií polnohospodárom, systém včasného varovania a tak ďalej. To sú všetko komponenty tejto diskusie. O to sme hovorili už pred rokom, ale čo sa za ten rok dosiahlo? Nič. To, čo robíme tu, to je len e, samé hovorenie, ale v realite sa mnohé veci nedejú. Ďakujem pekne, prosím, nepresahujte rečnícky čas. Teraz pán Paška. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, v mojej krajine máme príslovie, ktoré hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch

E, môžeme e, v núdzových situáciách účinne zachraňovať životy a zdravie našich ľudí. ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán Paška. Teraz dostáva slovo Európska a jej občania sú vystavení čoraz väčšiemu počtu katastrof, e, ktoré sú čoraz závažnejšie kalamity, ku ktorým dochádza vo všetkých štátoch celosvetovo. A preto vidíme, že musíme vytvoriť určitý orgán na rýchlu reakciu. Mnohým týmto rizikám sa vyhnúť nemôžeme, ale môžeme ich efektívne riadiť, pripraviť sa na ne. Preto by bolo dobre prijať určité preventívne opatrenia. Finančná pomoc vo výške vyše 2 miliard, ktorá bola poskytnutá v období 2008 až 2010 zo strany Fondu Solidarity je dôkazom toho, že Európska únia sa naozaj snaží pomáhať ale mnohí majú mm, problém dostať sa k týmto zdrojom. Tie zdroje sa nedostávajú k tým, ktorí ich najviac potrebujú, takže toto musíme zlepšiť.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 rokom, len rokom v Maďarsku a preto my dobre vieme, čo to znamená európska pomoc, európska dobrovoľná pomoc. To naozaj bolo v prospech Maďarska ale e, táto pomoc má povahu ad hoc a preto to, čo sa uvádza v tejto správe, je vynikajúce, teda mať akési Európske centrum pre núdzové reakcie. Chcem sa poďakovať pani komisárke, ale aj všetkým kolegom prítomným v tejto miestnosti. Musíme naviac e, sa naučiť dobre vyslovovať pani e, komisárky Georgieva. A ešte jedna vec, o ktorej chcem hovoriť. Zásah úradov, napríklad odškodnenie v kontexte maďarskej katastrofy e, škody 16-násobne presahujú hodnotu tohto podniku napríklad. Ďakujem pekne pani Lukačievská na minútu. Nech sa páči. E, pani Pani predsednička, pán komisár, veľmi často sa dejú katastrofy a dôležité sú, e, rýchla, e, dôležité sú veľmi rýchle a koordinované e, pomoci pri využití všetkých prístupných prostriedkov, pretože len takto môžeme obmedziť ľudské tragédie a, a, a hospodárske škody. Takže veľmi sa teším, že No, podporili eh, že zostali, eh, zostali kompetencie národným a regionálnym orgánom, ktoré sa nachádzajú na prvej strane, pretože oni sú eh, prvou, prvým miestom pri poskytovaní pomoci. Samozrejme dôležité je z elast, um, ehm, flexibilnejšie používanie Fondu Solidarity, pretože nemôžno čakať niekoľko rokov na to, aby dostali finančnú pomoc. Ja týmto končím a chcem poďakovať a poďakovať pani spravodajkne. Ja vám nádej, že sa nám eh, podarí dodržať všetky postoláty uvedené v správe a koordinovať pomoc pri katastrofách na všetkých úrovniach. Ďakujem veľmi pekne. Pán Paskva. Neustále dochádza čoraz častejšie ku katastrofám. Toto je fakt, preto je potrebné, aby sme lepšie reagovali. Európska únia musí reagovať, celý svet to od nej očakáva. Doteraz naša reakcia bola len ad hoc a veľmi byrokratická. Preto je potrebné prepracovať celý ten systém a táto detálna správa je dobrým východiskom Musíme sa zbaviť eh, zbytočných činností a musíme zvýšiť efektívnosť toho, čo chceme zachovať. Preto musíme dôraz klásť na prevenciu, musíme zdôrazniť monitorovanie, prípravu scenárií, vzdelávanie, vytvorenie neustáleho centra zdrojov, eh, ktoré budú spôsobať takéto postupy a celý teda systém musí sa stať operatívnejším. Kondicionalita eh, samozrejme postáva samozrejme existuje a nesmieme zabúdať ani na to, že civilná ochrana je plne v súlade s filozofiou EÚ, filozofiou intervencií, humanitárna komponenta musí byť prioritou pred tou vojenskou. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz pani Kosta na minútu, nech sa páči nel complimentarmi con la relatrice. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela poblaželať pani Gardini a pani komisárke a tým chcem povedať, že podporujem navrhovanú politiku od vrchu dolu a intervenčné modely jednotlivých členských štátov, ktorí e, majú uvedené národné koordinácie, ktoré sa prepájajú. Čo sa týka úvodu číslo 112, tu by som chcela Európsku úniu požiadať, a teda komisiu požiadať, ako to prebiehalo, pretože v mojom, mojej krajine nemáme e, takéto číslo a e, takéto štruktúry, e, čo sa týka prípravy, na vyvíjanie prototypov. E, toto nebolo prijaté členskými štátmi. Ja si myslím, že pri civilnej ochrane je dôležité myslieť na to, že musíme zohľadniť aj sociálne zmeny, ktoré sa u nás e, ktoré u nás nastala, nastali. My budeme sa čím ďalej tým starší a čím menej e, čím, menej, čím ďalej, tým menej občanov bude involovaných do jednotlivých takých dobrovoľných infraštruktúr. Ďakujem pekne. teraz pani komisárka dostáva slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým poslankyniam a poslancom za ich návrhy. Odpoviem v takých blokoch. Ako prvé ako by tento návrh mohol vytvoriť naozaj skutočnú európsku kapacitu. Pani Trifle bola prvá, ktorá túto otázku položila pani Grosted, potom na to nadviazala e, otázkou, ako je toto vo vzťahu, v akom vzťahu je toto k správe Barnier. My navrhujeme integrovať kapacity členských štátov, čiže Toto je ten rozdiel v porovnaní so správou Barnier. V správe Barnier 12 návrhov z nej mimochodom už bolo prijatých. No a tam išlo o integráciu kapacít členských štátov z hora nadol a my ideme z dola nahor v našom návrhu. A naozaj môžem povedať, že Podpora členských štátov tu je, hlavne zo strany takých, kde tie národné požiadavky sú také, že to nie je na úrovni ehm, vlády, ale je to na úrovni regionálnych samozpráv. Takže budeme mať integrovanú kapacitu, nech sa to bude volať akokoľvek, kde budú zlúčené aktíva jednotlivých členských eh, štátov. A my nebudeme čakať na legislatívny návrh. My už sme začali postupovať, začali sme integrovať kapacity členských štátov. Keď som nastúpila do úradu, tak sme mali menej než 40 modulov registrovaných na európskej úrovni a dnes vám môžem s uspokojením oznámiť, že ich máme 124 takýchto na európskej úrovni registrovaných modulov plus 8 koordinačných tímov. Čiže ten pokrok odráža vyvíjajúce sa potreby. V roku 2010 len na ilustráciu sme aktivovali náš mechanizmus civilnej ochrany 28 krát. Na porovnanie v minulých rokoch to bolo 2, 3, 4 či 5 krát ročne tento rok k tomu už došlo 11 krát a predpokladáme, že ešte k nejakým ďalším prípadom aktivácie dôjde. Teraz druhý blok otázok. Mnohí poslanci sa pýtali, napríklad pán Arzenis, pán Zálesky, pán Čarnecký, pani Debrun a ďalší sa pýtali na tú prevenciu, že je potrebné prikladať jej väčší význam. 4 až 7 eur maj, prináša 1 euro v oblasti prevencie na návratnosti, ale prevencia je veľmi zložitá nielen v EÚ, ale aj celosvetovo. Napriek tomu ale uznávame jej dôležitú úlohu. Ja som sa prednedávnom vrátila z Washingtonu, my sme tam s vládou Japonska a Svetovou bankou sa snažili otázku prevencie dostať na popredné miesta v rebríčku celosvetových priorít a budeme naďalej pokračovať v štrukturovaných krokoch, pokiaľ ide o oblasť prevencie a pripravíme legislatívne návrhy v tejto oblasti. Lesy samozrejme sú dôležitou komponentou, pretože súvisia so záplavami, s lesnými požiarmi, sú dôležité pre ekosystémy, pre mesta, ako aj vidiecké oblasti. Takže, pán Arzenis, lesy budú zakomponované v našej práci, pokiaľ ide o prevenciu. Ale prevencia obsahuje viacero prvkov, napríklad vzdelávanie, odbornú prípravu. Ja som v piatok bola v Polsku a tam 5 krajín v rámci Karpatexu um, malo také cvičenie a môžem vám povedať, že Civilná ochrana zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o záchranu životov, pokiaľ ide o uh, šetrenie zdrojov, pokiaľ ide o elimináciu škôd a tak ďalej. Pani Zeber a Lenen sa pýtali na to, aká je tu koordinácia s vysokou predstaviteľkou. Áno, spolupráci dochádza, pokiaľ ide o tie aktivácie, ktoré som spomínala, naozaj tie inštitucionálne úpravy boli posilnené, spresnené, teraz lepšie vieme, čo je v koho kompetencii, kedy, ako a tak ďalej. Vysoká predstaviteľka v rámci EÚ nezohráva žiadnu úlohu, dve tretiny tých aktivácií k ním došlo v rámci EÚ, takže toto je otázka internej politiky EÚ, interných krokov pokiaľ ide o externú aktivitu. My sme tam na prvej priečke, pokiaľ ide o civilnú ochranu, humanitárnu pomoc. Vysoká predstaviteľka má koordinačnú úlohu. Vedie naše kroky v prípade externých eh, kríz. Toto vyplýva aj zo svedčených postupov v členských štátoch. Tam civilnú ochranu koordinujú koordinačné centra civilnej ochrany a politická oblasť rozhoduje o tom, či civilná ochrana bude zapojená alebo nebude. Vy ste iste mnohí počuli reakciu Obamu na záplavy a on reagoval z FIMA, z Centra civilnej ochrany, ale keď reagoval na smrť Bina Ladena, tak bol v tom krizovom centre USA v Bielom dome. Takže vidíte, že sú tu takéto osobitné úlohy, samostatné úlohy, ale dochádza ku koordinácii e, vzhľadom na povahu, na povahu konkrétnej udalosti, ku ktorej e, dôjde. Takže aké prekážky e, nám stoja v ceste zo strany členských štátov. Najproblematickejšia je tá forma, ako naozaj ukázať členským štátom, že rešpektujeme ich individuálne štruktúry civilnej ochrany, napríklad pokiaľ ide o prírodné katastrofy. Ak Európska únia nemusí sa zapájať, ak to krajina zvláda sama, tak samozrejme Európska únia nebude žiadnym spôsobom interferovať do reakcie členských štátov. Mnohé štáty majú problémy rozpočtového charakteru a je potrebné ubezpečiť všetkých, že budeme naozaj z fiskálneho hľadiska postupovať veľmi premyslene, budeme klasť dôraz na efektívne využitie peňazí našich daňových poplatníkov. Na čo najnižšej úrovni chceme postupovať na úrovni obcí, na úrovni regiónov, na národnej úrovni, podľa toho, kde to bude najvhodnejšie. Pokiaľ ide o okamžitú reakciu, a pokiaľ ide o dlhodobú reakciu na katastrofy, je samozrejme dôležité reagovať okamžite, ale potom poskytovať pomoc aj na Eh, obnovu, na využívanie napríklad technických zdrojov Európskej únie pre krajiny, kde došlo k nejakým katastrofám. My sme už prijali určité opatrenia, tak aby sa zlepšilo napríklad vyhodnotenie rizik po katastrofách. Teda takéto vyhodnotenie vždy prebehne a my potom prispievame vychádzajúc z tohto hodnotenia ale súhlasím s vami, že je to oblasť, kde ešte je čo robiť. A je to pre nás, pre mňa a pána Pibalksa priorita v našej spolupráci. Súhlasím s pani De Brun v tom, že musíme dodržiavať princípy neutrality, nestrannosti, nezávislosti pri poskytovaní humanitárnej pomoci, vrátanie materiálnej pomoci, pokiaľ ide o civilnú ochranu v tretích krajinách, pretože v týchto krajinách často dochádza nielen k prírodným katastrofám, ale aj ku konfliktom. A tieto princípy naozaj je potrebné za každým dodržiavať a ďakujem um, pani Ashton za to, že podporuje tieto uvedené princípy v oblasti humanitárnej pomoci. Viacerí rečníci, napríklad pani Dančila, prepačte, ak niektoré mená nevyslovujem správne, um, hovorili o Fonde Solidarity. My spolupracujeme s komisárom Hánom, pripravujeme návrh na um, reform, mm, reformu tohto fondu tak, aby ehm, mohol fungovať naozaj efektívne v prípade, že sa vyskytne nejaká mhm. katastrofa. Minulý rok som bola vo veľmi nepríjemnej situácii. Došlo k záplavám v Moldavsku a v Rumunsku. A v Moldavsku tam sme mohli poskytnúť humanitárnu pomoc prakticky zo dňa na deň a v Rumunsku to trvalo veľmi dlho. Takže e, ja som za to, aby tá solidarita sa mohla prejaviť okamžite, keď takáto potreba vznikne, keď vôjde k nejakej katastrofe. Pokiaľ ide o mes, tam e, máme pilotný projekt, ktorý je jednou z priorít pracovného programu komisie. Ten pilotný program sme už uzavreli, ale komisia chce naďalej tento projekt podporovať finančne aj v ďalšom viacročnom finančnom rámci. Počítame s podporou Európskeho parlamentu, aby e, táto podpora bola možná a pokiaľ ide o boj proti lesným požiarom, tú, tú rezervu, toto za chvíľku vyprší, nedokážeme to predlžiť, ale pripravujeme určité opatrenia v oblasti legislatívneho návrhu. Niektoré členské štáty nie sú za, takže znova vás poprosím o podporu. My sme to uplatňovali, mali sme s tým dobré skúsenosti, ale ešte musíme presvedčiť členské štáty, ktoré to nechcú, aby sme to mohli predlžiť v rámci tohto legislatívneho návrhu. Prepašte, že som tak dlho hovorila, ale bolo tu mnoho dobrých otázok a nechcela som žiadnu z nich opomenúť, takže ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz dostane slovo opäť pani spravodajkyňa, pani Gardiny na minútu, len lebo ste mali viac v úvode. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, ja už som počítala s týmto kratším časom v závere. Nemám moc čo dodať. Môžem iba potvrdiť to, čo ste povedali, teda, že chceme byť ambicióznejší, chceme našim občanom poskytnúť viac Európy. Táto Európa žiaľ príliš často je vnímaná ako príliš vzdialená a teraz máme príležitosť vytvoriť niečo, čo nás priblíži k občanom, niečo užitočné. Nechcem to opakovať, ale napríklad to e, číslo pre naliehavé situácie 112 a taktiež článok 23 zmluvy, kde sa hovorí o povinnosti e, informovať európskeho občana, ktorý sa nachádza v tretej krajine, ak aj jeho krajina tam nemá zastúpenie Takýto občan môže byť e, chránený e, zastúpením ako, e, akejkoľvek inej členskej krajiny. Takže ďakujem pekne týmto. Končíme tento bod. Hlasovať sa bude o pol jednej. Podľa programu prejdeme k správe pána Kaspariho k novej obchodnej politike.